Dear colleagues, let's start this joint Econ Budge meeting. Vážení kolegovia, začneme toto stretnutie Econ Buč, spoločné stretnutie. Najprv príjmame program, prijatý, ďakujem. Ďalej máme nejaké oznámenia. List od predsedu EIB Hojera, predsedovi Šulcovi, ministrovi Bravinovi bol uh, poštou zaslaný aj našim e, členom. V liste sa, e, sa informuje o ukončení alebo uzavretí a doplnení štruktúry riadenia SI, SI e, že sa to mm, takisto pripravil kalendár pre monitorovacie stretnutia, reportovacie stretnutia počas celého trojročného E, cyklu. Tento kalendár čo skoro dostanete aj vy. Chcel by som pána podpredsedu Katajnena medzi nami tu dnes e, privítať. Ďakujem, že ste prišli na, tento, na túto výmenu názorov. Myslím, že je veľmi e, dôležitá aj časovo sa nám veľmi hodí. A teda ten, tie prvky riadenia, pokiaľ ide o FC, tie už sú e, definované aj z toho listu, to vlastne vyplýva, že máme investičný výbor, e, zvolili sme ich takisto e, riaditeľa, zastupcu e, riaditeľa a my sme diskutovali už o viacerých projektoch a teraz budeme konečne mať kompletný, kompletnú štruktúru investičných plánov k dispozícii a myslím, že teraz je práve preto vhodný moment, aby sme už prvýkrát si vyhodnotili, čo sa tu teraz stalo a aké sú naďalej výzvy do budúcna a takisto, aby sme začali e, vykonávať e, prebežný dialog e, aj z EIB, z FC, takisto aj s komisiou, teda so zodpovedným komisárom pánom Katajnenom. Parlament plne podporuje FC alebo FSI a vítame aj tú snahou o plné informovanie e, jednotlivých aktorov, pokiaľ ide o potenciál FC. Ale samozrejme v prvom rade je našou úlohou vykonávať e, primeranú parlamentnú e, kontrolu alebo dozor nad, dohľad nad aktivitami FC. To je základ našej diskusie. Začneme teda s úvodom od pána Katajnena, pána komisára. Potom vystúpi náš spravodajca, tieňoví spravodajcovia, a tí e, predložia svoje otázky. Takže nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, vážení predsedovia, vážení členovia. Ďakujem za zorganizovanie tejto diskusie. Sú viaceré témy, ktorým sa treba spoločne venovať a aj europoslanci zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o vysielanie signálu jednak regionom a jednak e, investorom, aby využív, využívali e, finančné možnosti, ktoré im ponúka EFSI. My sme všetkých aktérov o tomto už e, informovali, ale naďalej je tu veľká e, výzva v tom zmysle, že treba, aby všetci vedeli o tom, aké možnosti tu máme, aké príležitosti tu máme. A od toho budúceho roku začneme s takou dosť veľkou informačnou kampaňou, pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia o našich aktivitách, o aktivitách FC, ale samozrejme samo od seba to nikdy nepôjde, musíme na tom pracovať spoločne. Aj e, v teréne, aj vy, aj my, iba tak sa nám to podarí dosiahnuť. Máme investičný výbor v rámci FC, ktorý začne pracovať začiatkom budúceho roku, takže to sa už rozbieha. Ako pán predseda povedal, EIB e, už hovorila o niektorých konkrétnych projektoch. Existujú, existujú 32 projektov, ktoré hm, sú riešené z hľadiska eh, financovania eh, od EFSI. Nachádza sa tých 32 projektov v 17 krajinách a týchto 32 projektov má financie dokopy v hodnote približne 5 bilia, eh, miliard pardon, eur. A pokiaľ e, teda tieto záruky v hodnote 5 miliard e, bude poskytnutý, tak potom z toho vyplynie ďalších 23 miliard v ďalších investíciách. Takže záruka 5 a ďalšie investície 23, ktoré sa tým spúšťajú. Pokiaľ ide o Európsky investičný fond EIF, tak e, máme tu teda okrem neho aj ten nástroj pre financovanie malých stredných podnikov a mm, v rámci EIF sa podpísalo 60 e, dohôd e, s bankami, takými e, bankami, ktoré budú sprostredkovať tieto projekty. Pokiaľ ide o finančný objem, ide celkovo o 1,5 miliardy eur v rámci týchto dohôd s týmito sprostredkovateľskými bankami a opäť e, z týchto peňazí vyplyne ďalších 20 miliard investícií zo strany samotných malých a stredných podnikov. Týmto sa e, pomôže približne 71 tisícom malých a stredných podnikov k tomu, aby dostali financie. Takže zo strany e, Európskeho investičného fondu je to investícia 1,5 miliard eur a pomôže to 71 tisícom malých a stredných podnikov a malo by to viesť k ďalším e, investíciám v hodnote 20 miliard do reálneho hospodárstva. Takže naozaj ten pakový efekt je tam výrazný. A do konca tohto e, roku sa odhaduje zo strany EIB, že celková suma, pokiaľ zratate aj financovanie malých a stredných podnikov, aj to financovanie projektov, tak spolu to bude predstavovať približne 50 miliard e, reálnych investícií. Musím povedať, že som celkom milo prekvapený, pretože podľa všetkého máme tu dopyt e, po takomto rizikovom e, financovaní. Do začiatku naša analýza bola správna, že nie je e, potrebné pumpovať ďalšiu likviditu na trh, ale že je nedostatok rizikového E, financovania, najmä v prípade malých stredných podnikov a práve o tie, o toto financovanie podľa všetkého je tu záujem, je to atraktívny nástroj. A potom na budúci rok e, budeme asi prehodnocovať objem, pokiaľ ide o financovanie malých stredných podnikov, či teda ten objem e, netreba ešte ďalej zvýšiť. Pokiaľ ide o tie projekty, tak približne 50 projektov, ktoré majú financovanie E, tie spadajú do e, obnoviteľnej energie, energetickej efektívnosti. Tam, kde máme otázky technológií, výskumu a vývoja, inovácia a tak ďalej. Takisto sú tu infraštruktúrne projekty. Jeden kanál sú železnice, železnice a diálnice, a väčšina projektov má aj nejaký aspekt e, inovačný alebo výskumný a vývojový. Pokiaľ je nejaká nová inovácia v akejkoľvek oblasti, ktorá ešte e, nebola doteraz e, otestovaná, tak je možné vnímať to ako vysokorizikový projekt a preto tieto projekty sa, mm, sa na ne aplikuje teda to rizikové financovania, teda v tomto zmysle ten mm, projekt sa rozbehol dobre. Samozrejme sú to isté výzvy. Poprvé, e, aby boli ľudia dobre informovaní, to som už spomínal. Po druhé, ako náhle investičný výbor začne fungovať od začiatku budúceho roka, tak treba sa pozrieť na ten princíp adicionality. Ako všetci dobre vieme, toto je veľmi dôležitý princíp a je tu možno ešte istý priestor pre vyladenie tohto nástroja tak, aby sme sa uistili, že všetky projekty naozaj vytvárajú pridanú hodnotu. Aby som to zjednodušil, Európska investičná banka financuje projekty 70 až 80 miliard ročne a FCB e, mali byť financie, ktoré sú ešte dodatočné k tomu. To je tá adicionalita, tá dodatočnosť. E, nemám teraz e, technologickú predstavu o každom eh, jednom eh, projekte. Možno, že pokiaľ o tú adicionalitu, adicionalitu, tak niektoré prípady sú také eh, na hrane, ale ja si chcem byť istý, že tento princíp adicionality naozaj sa v praxi uplatňuje v zásade. Potom tretia výzva, pomôcť členským štátom, ale takisto aj regiónom a súkromným sektorom vytvoriť investičné platformy. Platforma je investičný nástroj, ktorý môže byť tematický alebo geografický. Dám vám tri príklady súčasných investičných e, platform. Vo Francúzsku máme tri regióny, ktoré sa snažili vytvoriť investičnú platformu pre energiu. Dávajú dokopy 40 tisíc e, budov, pokiaľ je teda o energetickú účinnosť, pomáhajú e, majiteľom týchto budov, aby renovovali, rekonštruovali z hľadiska energetického tieto e, budovy a e, dávajú k tomu aj vlastne isté e, verejné zdroje z rôznych štátnych bank alebo e, fondov. Čiže takýmto spôsobom aj relatívne e, malé investície môžu e, byť prepojené na takéto rizikové financovanie na úrovni EÚ. Výsledok konečný je, že energetická spotreba budov sa výrazne zníži. Niekde som čítal, že e, sa snažia znižiť to na 50%, takže konkrétne dojde aj k finančným úsporám. A takisto počas stavebného e, obdobia, keď sa teda bude, budú tieto rekonstrukcie vykonávať, tak e, E, samozrejme si vytvoria tisícky nových pracovných e, miest. A potom ďalší príklad takéto platformy prichádza k nám z Dánska, kde je špeciálny fond pre obnoviteľné, pre obnoviteľnú energiu. Sú tam súkromné financie v tom nástroji a takisto je tam isté rizikové financovanie z FC a e, potom si vyberajú E, projekty trvodržateľnej energie aj z Danska, aj z iných krajín a potom to financujú. Potom e, ďalší projekt je spoločný nemecko-francúzsky e, projekt alebo platforma, ktorá sa tiež sústreďuje na obnoviteľné zdroje energie. Čiže jedna taká správa alebo taký signál, ktorý chcem, aby sme spoločne vyslali, najmä voči našim regiónom, je ten, že máme tu naozaj príležitosti financovať relatívne malé investície, aj prostredníctvom FC, pokiaľ sa vytvorí takáto platforma. A z toho vyplýva aj tá štvrtá výzva, ktorá je, aby ľudia vedeli o tom European Investment Advisory Hub. Toto je e, taký veľmi zaujímavý e, nástroj a hodnotný, ktorý ale nie je veľmi známy. E, existuje už dnes. Je to taký hub, e, kde dávame dokopy expertizu aj Európskej investičnej banky, aj komisie, aby sme pomohli e, súkromným investorom, takisto regiónom, členským štátom, aby získali buď financie na úrovni EÚ, alebo pokiaľ e, tam taká potreba nie je, tak e, aby sa vytvárali investičné platformy, aby sa štrukturovali projekty a tak ďalej. Už dnes e, napríklad e, pomáhame pardon, viacerým regionom, napríklad Andalusko v Španielsku má záujem o vytvorenie, vytvorenie takéto platformy pre malé stredné podniky, tým, že sa využije aj naša expertíza. Čiže tento poradný hub, advisory hub, je e, dôležitý pre tých, ktorí chcú ťažiť z európskych financií. Ale aj pokiaľ nepotrebujete európske financie, je to užitočný nástroj na vytváranie platform alebo na štruktúrovanie projektov. Potom posledný bod, projekt Porto. To je súčasť, e, alebo portál, pardon, projektový portál, ktorý je súčasťou tých e, investičných e, plánov. To je taký teda portál, ako hovorím, web stránka, kde aj promotéry projektov, či súkromní alebo verejní, môžu tieto projekty E, vlastne nahodiť e, a potom zviditeľniť sa takýmto spôsobom. Ja som napríklad navštívil e, Singapur nedávno a tam som sa stretol s ľuďmi z, z dvoch Sovereign Wealth Funds a pýtali sa ma, kde môžu nájsť konkrétne projekty, ktoré chcú financovať projekty, ktoré, ktoré by boli na tom projektovom portáli uvedené, či to môžu spraviť. Ja som, áno, samozrejme, to je zmysel toho portálu, aby ste takéto investičné príležitosti tam mohli pre seba nájsť ako investori. A v súčasnosti je to e, tak, že sú ešte isté problémy pri získavaní alebo vyhľadávaní takýchto projektov napríklad z Fínska alebo z Bulharska alebo z nejakého bulharského regiónu. Proste nemáte o tom dobré informácie. A pokiaľ sú dobré informácie uvedené na takomto e, portáli, e, a pokiaľ bude dobre nastavený, bude dobre nadizajnovaný, tak bude to dobrý e, nástroj pre investorov, aby si našli dobré projekty, aby do nich priamo mohli investovať. To ešte neznamená, že tie projekty, ktoré na tom portáli budú, e, že budú financované zo strany či už FC alebo EIB alebo štrukturálnych fondov, aj keď ani to nie je vylúčené. Nie je to vylúčené. A teda, ak by ste aj tieto informácie mohli e, posunúť vašim vládám, vašim regiónom, vašim investorom, že existuje, alebo pripravuje sa nový e, portál, ktorý pravdepodobne v prvom kvartáli budúceho roka e, bude e, spustený a ktorý presne bude takým súborom rôznych projektov na investovanie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda Katajnen, za túto prezentáciu a samozrejme berieme na vedomie vaše pozitívne obavy, tak povediať, pokiaľ ide o možnosť doladenia na to, aby sme dokázali plne, mať plný prospech z tých e, spoločných ustanovení a ktoré budeme spoločne teda zadefinovať tak, aby sme dokázali čo najlepšie využiť EFSI a záruky. Samozrejme sme pripravení poskytnúť náš príspevok, aby sme sa ubezpečili, že tá adicionalita bude naplnená. Teraz spravodajci dostanú priestor. Najskôr pán Fernández. Ďakujem, pán predseda. Vítam dvoch predsedov, aj pána komisára všetkých spolupracovníkov, aj sekretariát výborov, spoluspravodajca Bulman. Vedeli ste, že nám toto bude chýbať, takéto stretnutie, potom ako sme tvrdo pracovali a potom ako sme eh, v rekordnom čase sa dopracovali k úspechu a teraz za rovnako rekordný čas by FC mal začať eh, prinášať prvé plody. Najskôr adicionalita. Je to jasné eh, v projektoch eh, a potom ciele v nariadení. Mm, myslím, že už sú viditeľné hlavne ten cieľ investícií a zamestnanosti potom sa pýtam, či je dostatočná reklama Pýtam sa, či malé a stredné podniky o tomto nástroji vedia, ako dosiahnuť, aby sa to dostatočne v každej členskej krajine propagovalo v prospech príjemcov. Potom investičná platforma e, začala už fungovať. Už e, prišli prvé ponuky a potom ten portál ktorý má slúžiť pre investície. Vidím, že sa má spustiť až budúci rok. Pýtam sa, prečo až budúci rok? Od začiatku sme e, počuli komisiu hovoriť o význame viditeľnosti pre investorov. A posledná otázka. Ak by sme mali pocit, že sa to príliš koncentruje na nejaké témy, obnoviteľné energie, energetická účinnosť a tak ďalej. Ale e, potom sa pýtam, či môže dojsť aj k nejakej územnej koncentrácii. E, o to taktiež nejde. A ešte úplne posledná otázka, dohoda s Čínou. Ehm, Pracuje sa na tom, alebo bude to vôbec fungovať, e, čo si myslí, alebo čo očakáva komisia od tejto dohody? Ďakujem za odpovede. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ako som už povedal, tak e, možno budú dôvody, e, prečo doladiť tie kritéria pokiaľ o tradicionalitu, tak aby to bolo plne v súlade s nariadením, tak aby sme sa uistili, že všetky tie investičné nástroje v rámci EFSI prinášajú pridanú hodnotu. Netvrdím, že niektoré z tých projektov, ktoré už boli schválené na úrovni EIB, nesplnia tie kritéria, ale chcem byť obozretný. A tam ten riadiaci orgán správny orgán zohráva veľmi podstatnú úlohu a ja som s ním bol v kontakte ako aj s, s riaditeľom FC, pokiaľ ide o túto záležitosť. Musíme sa uistiť, že naozaj e, sa to udeje tak, ako to bolo plánované. Ešte stále je tu výzva, ktorá spočíva v tom, že postúpime túto informáciu tým sprostredkovateľským bankám, pokiaľ ide o tie príležitosti a čo poskytuje vlastne EFSI ako som už povedal, je už v tejto chvíli 60 bank, ktoré pristúpili k dohode, podpísali dohodu s EIF, takže to je dobrý signál a zdá sa, že je tu značný dopyt, e, pokiaľ ide o financovanie pre malé stredné podniky a takisto o financovanie v forme equity. budeme musieť diskutovať s bankami a hlavne s tými bankami, ktoré sú do toho zapojené a opätovne o tom hovoriť, čo sa deje o čo viac bude tých príkladov, o to ľahšie bude potom tlmočiť posolstvo a takisto to bude spolu vytvárať ten dopyt následne. Platformy sú nejaké návrhy, ale ľudia zatiaľ si neuvedomili všetky možnosti, ktoré to ponúka. Snažíme sa šíriť tie posolstva aj na základe tej, tých dobrých príkladov z existujúcich platform a rozhodnúci, ktoré sa od toho odrazili, že viac ľudí vo viacerých krajinách by potom následne si to osvojilo. Takisto samozrejme úzko spolupracujeme s niektorými krajinami a regiónmi, ktoré prejavili záujem o platformy. Územná koncentrácia, tematická koncentrácia. Ako všetci vieme, FC funguje v závislosti od dopytu, ale doposiaľ tá koncentrácia sa prejavovala e, v oblastiach, ktoré súvisia s výskumom a vývojom a takisto projektoch obnoviteľných zdrojov, energetickej účinnosti a takisto infraštruktúry. A nakoniec Čína, e, rokujeme s čínskymi úradmi a pracovná skupina e, vytvorila časový harmonogram, v ktorom si stanovila, že do marca by mali byť na stole konkrétne návrhy ohľadom spôsobov, ako by Čína mohla investovať do európskej infraštruktúry pretože v súčasnosti investujú do tých existujúcich aktív, kupujú nehnuteľnosti alebo energetické siete a tak ďalej. Ale my chceme dať viac príležitostí. V prípade, že budú chcieť investovať do európskej infraštruktúry, tak by mohli eh, najskôr investovať do nejakej platformy, respektíve do nejakých fondov, ktoré potom budú distribuovať kapitál do viacerých tých lokalít, miest. A toto je teda dôležitá vec. Budeme sa musieť dohodnúť eh, s Čínou, respektíve s čínskymi investormi do konca marca. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bulman. Áno, pán podpredseda, e, vítajte, e, kolegyne, kolegovia, obidvaja pánovi, pánovi predsedovia. Vítajte opäť v rodine EFSI. Potom, a tu sa stotožňujem s tým, čo povedal Jose Emanuel, potom, čo sme príliš e, rýchle sa donútili urobiť obsahové rozhodnutie a takisto aj personálne rozhodnutie a potom sme sa toho nepočuli, bola tam taká pauza, teraz je dobre, že sa znova stretávame aby sme si vymenili postrehy. E, komisia má osobitnú zodpovednosť v rámci tohto prechodného obdobia, kde ešte nemáme plne fungujúcu inštitúciu, kde ešte nie je fungujúci investičný výbor a kde ešte nie je tá exekutíva etablovaná plne. A preto dvojitá zodpovednosť, ktorá leží na pleciach komisie. Vy, pán Katajnen, ste hovorili o tom na pléne, že Európsky parlament si želáte ako partnera, aj my si to želáme, a preto nasledovné otázky, kde možno ešte by sme mohli zintenzívniť tú spoluprácu alebo akým spôsobom vlastne to partnerstvo má byť realizované aj zo strany komisie. Poprvé, z vašej strany došlo k zmene v rámci steering board. Počuli sme, že ten predseda odstúpil, niekto iný ho nahradil Nebolo by dobré, keby ste nám to oznámili nejakým organizovaným spôsobom, aby sme neboli odkázaní len na nejaké chýry, ktoré tu v koridoroch nejakým spôsobom kolujú, aby sme vedeli, ako FC je inštitucionálne, a teda aj organizačne a personálne zabezpečená. A, a, možno by ste tam mali naozaj spraviť. E, ďalej, tie obchodné praktiky. Počuli sme o španielskej firme, ktorá už medzičasom išla do konkurzu. E, boli vyplatené úvery z FC, z iných fondov, aké náklady to pre nás znamená. E, ostalo to vysieť na úrovni FC, alebo e, je to aj na inom e, fonde, nejakým spôsobom na ťarchu iného fondu európskeho. Mohli by ste nejak povedať a takisto povedať, akým spôsobom sa oceňujú tie záruky. Účastníci trhu si stiažujú evidentne o tom, že FC je drahší ako trh. My sme hovorili veľmi intenzívne o tejto otázke oceňovania tých záruk E, tam treba to riešiť aj na legislatívnej úrovni, ak je tam nejaká medzera. A posledná vec z mojej strany, spolupráca s národnými podpornými bankami, bankami, ktoré poskytujú podporu. My e, teraz sa sporíme o tom, kto bude tie prvé straty e, brať na svoje plecia, či to bude FC, či tie národné banky máme vnímať ako spolupracovníkov alebo konkurentov. Možno by ste nám vedeli na toto odpovedať. Thank you. Please. Nech sa páči, pán Katajnen. Predseda steering board, Marko Wedway, zmenil pracovnú náplň, ale ešte stále je e, teda teraz je veľmi zaangažovaný do veci vo v Grécku. Z tohto dôvodu došlo zmene zloženia steering board Najskôr sa musíme samozrejme ubezpečiť, že všetko bude postupovať správne, ako náhle e, ten investičný výbor bude mať začať svoju činnosť e, počnúť s začiatkom budúceho roku. Pokiaľ ide o tú španielskú firmu, e, tu by som vyzýval do obozretnosti. Nie sú dôvody, prečo o tom príliš veľa nehovoriť, pretože EIB funguje v rámci due diligence, alebo robí takýto hĺbkový oddiel due diligence vo všetkých prípadoch a kontrolujú každopádne, aká je skutočnosť. Všetci máme samozrejme značné obavy, pokiaľ ide o situáciu ohľadom tejto konkrétnej spoločnosti, ale e, zrejme ma pochopíte, že ja, respektíve komisia, nebola súčasťou tohto due diligence, a takisto aj meno spoločnosti už je v tej verejnej domene. Ja by som chcel byť o to viac e, opatrný a nechcel by som sa vyjadrovať zbytočne k tej situácii, lebo neviem, aké sú jej všetky e, podrobnosti a neviem ani, jak závažná je. Ako závažná je. Pokiaľ ide o to oceňovanie, zvyčajne to oceňovanie nie je problémom, pretože v rámci projektov FC neexistuje trhová cena, respektíve tá trhová cena je tak vysoká, že predstavuje prekážku pre investíciu, ale predovšetkým pokiaľ ide o tú platformu, môže to byť značným problémom, pretože musíme riešiť tie národné podporné banky a pozrieť sa na to, ako oni ocenujú svoje úvery. Situácia je veľmi rozmanitá v rámci členských štátov. V niektorých členských štátoch národné promotion banks poskytujú veľmi lacné úvery pretože situácia v tom členskom štáte je taká, aká je. Zatiaľ čo v ostatných alebo iných, tá cena je oveľa vyššia ako v porovnaní s tými prvými. Diskutujeme teda s tými národnými podpornými bankami v tejto chvíli a samozrejme aj interne v rámci EIB, ako by sme mali pristupovať k otázke oceňovania. Zrejme nebude existovať také univerzálne riešenie, pretože sa tie okolnosti menia aj v rámci samotných členských štátov. Pokiaľ ide o spoluprácu e, medzi tými národnými podpornými bankami, tak tá je veľmi podstatná a bola doposiaľ veľmi aj dobrá. Veľa z tých bank, ktoré poskytujú podporu, už e, podpísali e, tie kroky alebo aktivity, ktoré sa týkajú financovania malých a stredných podnikov. Ale mali by sme pozbudzovať viac príkladov, takýchto príkladov, v rámci platformy spolu s tými národnými bankami podpory. Sú teda isté výzvy, ktoré stále musíme prekonať, pokiaľ ide o to oceňovanie a spoluprácu s národnými tzv. promotion banks, ale tá celková situácia je pomerne dobrá. Samozrejme sme aj vďační za to, že napríklad e, Národná banka, taká podporná v Nemecku, Taliansku, o Francúzsku konkrétne, boli, boli veľmi nápomocné, pretože majú dobré znalosti o miestnom trhu a samozrejme vedia a majú aj nápady, akým spôsobom to uplatniť, ako spolupracovať. E, pán predseda, ja som nevyčerpal môj čas e, a tým, že som ho nevyčerpal, tak by som predsa len požiadal o doplnenie v jednej veci e, konkrétnejšie, aby to bola výmena, ktorá bude dávať zmysel. Pán predseda, podpredseda, boli by ste pripravení nám e, prislúbiť, že pokiaľ ide o institucionálne e, zmeny v FC, a to sa týka samozrejme aj zloženia steering board, že nám budete proaktívne oznamovať, aké zmeny komisia realizovala, kto nastúpil na pozíciu toho pôvodne menovaného člena, aké tam boli teda výmeny, aby sme neboli teda odkázaní na nejaké chýry, na nejaké klebety, aby ste jednoducho proaktívne nám oznamovali, aká je tá politika aj v oblasti personálnej z vašej strany. Podľa mňa by to bolo dobré opatrenie, pretože potom by sme mohli pestovať aj ten praktický kontakt a o to v konečnom dôsledku ide. A prečo nie? Robí pán Katajnen. Ako viete, EIB a komisia e, volia členov do tej riadiacej rady steering board a ak sú nejaké zmeny, tak je samozrejme prirodzené, že budeme informovať spoluzákonodarcov, že takéto zmene došlo. Thank you. A ďakujem pekne. Každopádne je dobré pripomenúť si, že článok 7.3, e, druhá odrážka, tam sa uvádza Zápisnica zo zasadnutia steering committee by mala byť verejná. Čiže mali by sme ešte dostávať dodatočné informácie, ale samozrejme chceme, aby takéto ustanovenie bolo plne e, naplňované, lebo to je platné ustanovenie. Nejder. Ďakujem pekne. Ďakujem aj pán komisár za to, že tu ste s nami. Tieto stretnutia nám už chýbali a vždy je dobré mať e, informácie z prvej ruky, pokiaľ ide o to, ako FC funguje. Myslím si, že prvá výzva, ktorej FC musí čeliť a mali by sme sa snažiť e, aj my o to viac, je otázka, ako odkomunikovať tento plán, pretože neveľa ľudí vie, že nejaký Junckerov plán existuje a tí, čo to vedia, že existuje, tak nevedia ani ako funguje čiže častokrát takí menší aktéry, napríklad e, menšie regióny, menšie podniky ani e, nevedia, na čo sa tieto financie e, využijú alebo ako predložiť alebo predkladať projekty. Pracuje sa na tom určite, na tej komunikácii, ale treba, aby sa pracovalo ešte viac a hlavne aj ten advisory hub by mal viacej byť podporený, aby podporil tieto projekty. Ak máte nejaké údaje, posieram, koľko projektov e, sa prihlásilo. Podať si, že sa e, spustilo 6, 32, myslím, že v prípade investičného fondu to bolo nejakých 60. Čiže koľko ich bolo dokopy, koľko sa uchádzalo, to by som e, rada vedela, aby som vedela, či ľudia vedia, že to FC funguje. A e, máte také e, predstavy, ak, ako sa to aj ukázalo, že to vyzerá, alebo je to nejako pomalšie, než ste si predstavovali, alebo alebo je to v súlade s vašimi predstavami, to keby ste mi e, mohli povedať. A potom, či budúci rok bude zmena financovania. Je tu e, časť, ktorá sa e, venuje EIB, časť, ktorá sa venuje EIF. E, čiže k tomu, keby ste nám ešte mohli poskytnúť ďalšie informácie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ak by som bol europoslancom, tak by som urobil nasledovné. Mm, som zvolený za konkrétny región, kde pôsobí veľa malých a stredných podnikov a kontaktoval by som buď regionálne alebo národné banky, aj národné podporné banky, o možnostiach, ako pomôcť malým a stredným podnikom. Veľa bank totiž to nevie o e, týchto možnostiach poskytnúť e, rizikový kapitál. Čiže informovať banky v prvom rade. A potom, ak by boli nejaké špecifické oblasti, ktorých sa špecializujú dané regionálne podniky, tak by som kontaktoval nejaké národné verejné orgány alebo skupiny podnikateľov a opýtala sa, či majú záujem o investičnú platformu, ktorá by umožnila získať financie aj pre menší projekt. Takže treba vždy niekoho aktívneho, kto napomáha iniciatíve vzniku nejakej platformy. Komisia to síce nerobí, ale môže pomôcť aj poradný výbor môže pomôcť teda pomôcť pri založení takejto investičnej platformy. Veľa bude závisieť od toho, ako účinne budeme komunikovať. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať k tejto téme, e, máme zastúpenia komisie v členských krajinách a tie organizujú e, rôzne aktivity na zvýšenie povedomia a e, môžete priamo skontaktovať komisiu, ak e, máte na mysli nejaký, nejaké regionálne podujatie. E, Španielsko je v tejto veci dosť aktívne, aj zastúpenie komisie vo Francúzsku, ale je veľa krajín, ktorých. ktorých ešte neboli takéto regionálne podujatia, ktoré by zvýšili povedomie jednotlivých aktérov, výskumných centier, univerzít a tak ďalej. A je to treba. Miera úspešnosti, to sa ťažko eh, hovorí, pretože tie projekty, ktoré získali financie od FC, sú tie, ktoré žiadali aj o financie od Európskej investičnej banky. Takže ak máte záujem o získanie financií, tak sa obráte na EIB vo vašej krajine alebo v Luxembursku. Oni zhodnotia váš projekt. Ak EIB e, zistí, že to nie je e, vyhovujúce pre ich e, úroveň rizika, tak vás odkážu na EFSI. Veľmi veľa žiadostí je teraz na pôde EIB, ale veľa ich bude presmerovaných na EFSI. Takže presnú mieru úspešnosti vám teraz neuvediem. A na začiatku som neuvedol správne číslo. Projekty sú v 13, hneď v 17 krajinách a pre a dohody v prípade malých a stredných podnikov to je v 12 krajinách. Niektoré z týchto projektov, ktoré boli schválené, teda z tých 32 sú verejné. Teda to znamená, že obe strany podpísali, ale niektoré nie sú, pretože to rokovanie ešte bude pokračovať až do chvíle, kedy príjimateľ podpíše dohodu. Ale každý jeden projekt bude verejný a niektoré už aj figurujú na webovej stránke EIB. Takže všetky podpísané projekty sú úplne verejne prístupné. S výnimkou tých, o ktorých sa ešte rokuje. Ďakujem pekne. Od Marka Raz. Ďakujem. Mm, zdravím vás, pán podpredseda. Mm, my tu o tom diskutujeme, pretože to u nás Eh, to vyvoláva veľký záujem a máme aj veľké očakávania v prípade FC. Nám bolo vždy jasné, že FC nie je žiaden eh, bankomat EIB, ale ak eh, nezlepšíme informovanosť a nezvýšime vzájomnú dôveru, tak klebety eh, o tom, že je to iba akýsi vylepšený bankomat EIB, eh, vlastne sa prevážia. Ak je to zverejnené iba na webovej stránke EIB, tak vám musím povedať, že to možno nestačí, ale EIB musí eh, tieto projekty zverejňovať. Ale niekedy sa to rýchlejšie objaví na Twitteri, aj keď e, je k tomu právne zaviazaná Európska investičná banka. My sme to viackrát zažili minulý týždeň Ja rozumiem, že nechcete uvieť žiadne mená firiem, ale aké, ako je možné, že pri preverovaní projektov e, nikomu, e, nikto si nevšimol, že iba pár týždňov po overovaní e, projektu sa daný podnik dostal do tak veľkých problémov, takže tu je veľký protiklad medzi preverovaním, schválovaním a prípadnou nesolventnosťou A vy ste taktiež e, robili akési európske turné o výhodách, ale teraz počujeme, že oceňovanie e, záruky to je ešte akési veľké stanovisko, e, stavenisko, pretože požiadavky EIB sú častokrát drahšie ako na trhu. Takže sa pýtam, ako vyzerá súčinnosť e, súkromného kapitálu a záruk EIB. Neviem, či to overovanie sa neobmedzuje iba na tú záruku a nie na e, privolávanie súkromného kapitálu, aj keď to podľa nás e, je zásadné. možno, že ak by sa to zmenilo, tak by sme e, pritiahli aj tie veľké projekty, o ktoré nám v podstate ide. Ale mohli by tam byť ťažkosti, pretože to e, riziko by už nebolo možné, možné interne vyhodnotiť. Ďakujem pekne. Myslím, že EIB robí veľmi dobrú prácu, pretože e, zverejňa všetky projekty. A musia taktiež dvakrát do roka informovať Európsky, Európsku komisiu a raz do roka Európsky parlament. Myslím, že je veľmi dobre zverejňovať projekty aj z hľadiska zviditeľňovania EFSI. EIB e, všetko riadne prehodnocuje, tak ako predtým, a, ale musíme byť pripravení aj na straty, pretože e, aj keď sa e, rizikové financovanie snaží vyhnúť stratám, predsa len sa nedajú úplne vylúčiť Samozrejme, že sa snažíme vyhnúť problém, e, prípadom nesolventnosti pred e, začiatkom samotného e, vyhodnocovania projektu. Nie je toto isté ako financovať nesolventný podnik alebo v ťažkostiach predtým, ako dôjde k realizácii investícií. EIB sa snaží zhromažďovať fakty v jednom konkrétnom prípade, ale viac vám zatiaľ nemôžem naozaj povedať. FC nákladnejší ako ceny na trhu. Ak sa pozrieme na adicionalitu tak preto trh neexistuje. Ak je trh lacnejší ako EFSI, tak EFSI nie je potrebný, pretože to bude financovať samotný trh. V poriadku, EFSI potom môže slúžiť pre tie projekty, ktoré takto prostriedky získať nevedia. Oceňovanie to prebiehalo, prebiehalo medzi FCAB a národnými podpornými bankami rozdiely sú veľké medzi členskými krajinami, čo sa týka e, snaží e, získavať kapitál v prípade národných podmorných bank. Takže sa musíme naozaj zamyslieť nad ocenením rizika a nad e, financovaním. Chceme sa vyhnúť situácii, kedy by cena alebo by sa teda za bezpekami mrhalo pre vysoké ceny. Ak by všetky banky mali rovnaké e, ceny, tak by to nejak neozrkodlovalo situáciu na trhu. Každopádne musíme čo najrychlejšie nájsť riešenie. Chcem teda zdôrazniť, že musíme byť na straty pripravení a nemali by ste byť sklamaní, ak by sa tak stalo. Nikto to neželá, ale je to súčasť e, rizikového financovania. Spojené kráľovstvo a Francúzsko najviac využívajú FC zatiaľ. Spojené kráľovstvo je veľmi aktívne, hlavne čo sa týka financovania malých a stredných podnikov. Aj Bulharsko e, vo veľkom využíva poradné služby. Vytvorili až teraz miestny poradný hub alebo akúsi platformu. Takže nejde iba o financovanie, ale aj poradenstvo pre malé a stredné podniky. Je už teda viacero pozitívnych príkladov členských krajín alebo regiónov, ktoré z tohto ťažia. Ďakujem pekne. Pán Ashworth. OK. Mr. Sanderlunds. Pán Sanderlunds, nech sa páči. Ďakujem. Pán komisár, mám stručnú otázku. Mali sme tu v parlamente veľkú otázku aj na alebo veľkú diskusiu aj na trialogoch, pokiaľ ide o financovanie EFSI a najmä pokiaľ ide o to, že e, financie sa našli z rozpočtu na horizont a prezident eh, nám komisia hovorila, nebojte sa, eh, eh, ten sektor pre výskum dostala, dostanete peniaze naspäť a to mnohonásobne, takže chcem sa spýtať, či sú to nejaké štatistiky už k dispozícii, že teda tie peniaze sa dostanú v dostatočnej miere naspäť do výskumu. Ďakujem. Presné štatistika, štatistiky ešte nemáme, ale keď sa pozrite na povahu investícií, tak všetky majú nejaký aspekt výskumu a vývoja alebo aspoň výskumu. Dobre, možno nie úplne všetky, ale určite väčšina z nich. Či sú to inovácie, výskum alebo vývoj, sú vž- takmer vždy investície, ktoré idú aj do týchto oblastí. A pokiaľ ide o financovanie majstredných podnikov, tak e, to je spôsob, ako posilniť inovácie, ako posledný výskum a vývoj. Momentálne diskutujem s komisiou o tom, ako by sme mohli využiť eh, FC alebo EIF a možno aj nejaké iné kanály na to, aby sa vytvoril eh, eh, vytvoril nejaký schopný fond fondov a e, preto tiež by sme možno chceli investovať ešte viac do výskumu a vývoja. Takže nemal by som o to nejaké obavy. Je to pre mňa dôležitá otázka. Ja tiež výskum e, je pre mňa dôležitá vec, takisto inovácie. Čiže zatiaľ to vyzerá dobre. Myslím, že dve tretiny z tých 33 projektov má naozaj nejaký e, výrazný, e, výrazný aspekt alebo rozmer práve výskum a vývoj. Ďakujem pekne ďalej, pán Torvalds. <clears throat> Thank you, Chair. Actually, two questions Ďakujem. E, mal by som dve otázky, každú trochu inú. Poprvé, už pred diskusiami o FC sme mali častokrát na stretnutiach Ekon diskusie o EIB, o tom, že vlastne bežné financovanie sa vlastne z trhu dostáva preč e, kvôli financovaniu EIB. Čiže k tomu mám dodatočnú otázku. Vidíte, alebo chceli by ste vidieť, alebo naopak nechceli by ste vidieť, alebo chceli by ste sa vyjadriť k, alebo nechceli by ste sa vyjadriť k tomu, či je nejaká taká funkcia tohto vytláčania iného e, financovania, iného súkromného kapitálu. A potom ďalšia otázka. je tu vlastne istý pohľad, že Európska únia dáva peniaze niekomu zadarmo a možno jeden z najlepších eh, aspektov FC by mohol byť ten, že teraz dávame istú eh, hodnotu alebo cenu tým peniazom, ktoré eh, ľuďom dávame. Že tam je istý princíp, ktorý by mal viesť k efektívnejšiemu využívaniu financí napriek tomu, že, čo hovoríte vy, možno už, čo už možno hovoríte trikrát dnes, že teda teda treba byť e, pripravený aj na straty, lebo nás pripravujete na niečo, čo by sme neradi e, videli. Ale teda chcem sa spýtať, či vidíte e, nejaký vývoj smerom k efektívnejšiemu využívaniu finančných prostriedkov Európskej únie, pokiaľ ide o EFSI a či takéto niečo by malo pokračovať aj do budúcna a v budúcich projektoch. Ďakujem. Ja to kľudne zopakujem aj štvrtýkrát, pokiaľ ide o tie straty. Dúfam, že to nikoho v tejto miestnosti neprekvapí, e, keď príde rejiteľ FC e, sem po novom roku a povie vám, že objem strát je taký a taký. Pretože to je povaha rizikového financovania. Dúfame, že straty nebudú a že tá adicionalita tam bude vysoká a tak ďalej, to by bolo ideálne. Ale je tu istá možnosť toho, že to takto nebude. Niekedy sa možno investícia predloží z 5 rokov na 6 rokov, vznikajú dodatočné náklady, niekto ich musí zaplatiť, aj to sa môže stať. Čiže preto som o tejto téme vlastne hovoril, pokiaľ ide o to vytlačenie súkromného kapitálu, ja som e, uvažoval, či by boli takéto nejaké úvahy e, boli alebo sťažnosti, že EIB vytlača nejaké súkromné investície z trhu. Ja som sa toto rozprával aj s riaditeľom FC, aj so zastupcom riaditeľa. A povedal som, že máme tu princíp adicionality a to je práve vec, ktorá bude zaujímať e, veľmi Európsky parlament a takisto aj mňa pretože to je vlastne celá myšlienka FC. A treba sa uistiť, že tieto projekty budú mať na tie projekty, ktoré dostanú financovanie z FC, že budú vytvárať aj naozaj pridanú hodnotu. Efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov, to bola ďalšia téma. Dám vám konkrétny príklad a pokiaľ sa vám bude e, pozdávať, tak tieto informácie prosím e, posúvajte aj ďalej. Kombinácia e, EFSI fondov a štrukturálnych fondov pre e, financovanie malých a stredných e, podnikov. Máme dve krajiny, konkrétne Španielsko a Malta, ktoré využili príležitosť využívať štrukturálne fondy čiastočne aj na e, nástroje na financovanie masovných podnikov a toto by sa malo využívať aj v iných krajinách. Čiže dajú sa kombinovať štrukturálne fondy a fondy FC, pokiaľ ide o financovanie malých stredných podnikov. To je tá pointa. A takisto by e, to mohla byť istá investičná platforma, ktorá e, poskytuje takýto rizikový kapitál a aj ten, tie equity e, investície. To platí pre tie najsilnejšie krajiny dokonca. Čiže dúfam, že takéto niečo bude znamená, že ešte uvidíme ďalšie využitie štruktúrnych fondov ako finančného nástroja. Pani Miriada, nech sa páči. Yeah, I look forward to more Ďakujem. Transparentnosť a e, tá accountability, to je veľmi dôležité a chcem sa spýtať, pokiaľ ide o tie tematické, geografické a finančné obmedzenia, ako to vnímate pre niektoré členské štáty, to samozrejme ľahšie ako pre niektoré iné. A pokiaľ sú to chudobné krajiny, ktoré viac trpia, tak asi sú tam nejaké nedostatky, pokiaľ ide to o ten plán alebo jeho efektívnosť. Čiže uh, chcem sa spýtať, aký máte názor na to, ako to chcete napraviť. A potom je tu uh, veľký uh, problém, keby, problém, keby som ja hovorila s ľuďmi uh, z s ľuďmi výsku, tak oni nevedia, čo je to FC, čo je to plán Juncker, čo je čo. Proste ľudia nevedia ani tie základné veci od seba oddelovať e, alebo definovať. Čiže treba ten, e, tieto veci asi odkomunikovať aj občanom, aj členským štátom, pokiaľ chceme byť úspešní. Ďakujem. Well, actually, the official name is... Oficiálny názov je investičný plán pre Európu, čiže ďalšia tretia interpretácia toho istého názvu, eh, teda tej istej veci. Takže máte pravdu. Hoci sme komunikovali dosť eh, výrazne, tak iba maximálne 1% eh, aktérov o týchto prožitostiach vôbec vie, a takže treba z tej komunikácie pokračovať. My, ako som povedal, začneme s novou kampaňou od začiatku budúceho roku, aby sme posilnili to povedomie a nie som si istý, či komisia, aj keď na to využívame dosť veľa peniazy na toto informovanie, či komisia sama o sebe dokáže naozaj tak široko tie informácie e, poskytnúť e, a tú osvetu e, tak ďaleko dostať. Práve preto potrebujem vašu pomoc. Vlastne ide nám o to isté a môžeme aj zajtra e, o tom hovoriť, e, spomínať tie konkrétne už existujúce príklady v jednotlivých členských štátoch, e, aby o tom lepšie vedeli aj regióny, aj štáty, aj podniky. Ja som e, spomínal jeden konkrétny príklad z Írska, je to zaujímavý príklad, pretože v zásade ide o 20 e, zdravotníckých stredisiek, ktoré sú častočne financované z FC. Je to projekt PPP a tiež je to veľmi dobrý príklad e, toho, ako verejné služby môžu z FC ťažiť. A to je iba jeden z mnohých príkladov. Je to relatívne jednoduchá štruktúra, ale znie to veľmi dobré a musíme tieto signály vysielať aj ďalej, aj do ďalších krajín. Nikoho samozrejme nenutíme štruktúru PPP využívať, ale pokiaľ mesta alebo štruktúry regionálne alebo kdokoľvek iný sa to rozhodne takto rieši, tak samozrejme môže. A potom ten advisory hub, ten bude tiež pomáhať štruktúre projektov PPP, ak sú dobré príklady alebo aj zlé príklady, e, pokiaľ je o PPP, tak sa to tam bude spomínať. Ďakujem pekne. Pán Tomasi. Well, Mr. Katain, I don't know whether... Ďakujem. Neviem, či zdravotnícke strediska, či to je dobrý príklad PPP, to možno otázka skôr e, perspektívy, ale chcem sa spýtať, pokiaľ ide o takýto e, komentár, ktorý som si prečítal zo zapisnice riadiacej rady ECB v oktobri, kde bolo napísané, že investičný plán Európskej komisie možno e, neposkytne rozhodujúci príspevok, pokiaľ ide o naštartovanie investícií v Európe. Máte k tomu nejaký e, pohľad, nejaký názor na tieto komentáre ECB? Vy hovoríte o 5 miliardách eur, pokiaľ ide o záruky, hovoríte o tej schéme EIB, že z toho e, vyplynulo toľko toľko jednou eur. E, aj v prípade EIF, EIF ste spomínali nejaké čísla, mohli by ste to prosím zopakovať, konkrétne čísla, aby sme vedeli presne o čom hovorím. Potom ste chceli, alebo ste povedali, že nechcete spomínať meno alebo názov španielskej firmy. Ja to rád e, spravím za vás. Vy ste povedali, že od tom e, prípade hovoriť nemôžete, ale išlo tam o 125 miliónov eur, z toho 50 ide alebo išlo z FC a určite by ste sa mohli venovať tomu a to je určite vaša náplň práce, čo sa stane, pokiaľ v takomto prípade dôjde k strate. Samozrejme, straty treba s nimi rátať a ja som to pochopil tak, že tieto sú v prvom e, rade platené z časti zisku, pokiaľ tá e, záruka sa E, naplňa, ale e, v tomto prípade kto platí alebo preplatí tú spratu, je, stratu, je to daňový poplatník alebo Európska investičná banka a tak ďalej. Je tu o všeobecné uplatňovanie pravidel, nejde ani o ten konkrétny e, podnik. A potom po tretie chcem sa spýtať, kedy nám dáte ďalšie informácie o, tento konkrétny, o tomto konkrétnom prípade. Vy ste povedali, že zatiaľ ďalšie informácie neviete poskytnúť a z toho mi vyplýva, že v budúcnosti by ste mohli e, tieto informácie poskytnúť. Ja sa teda pýtam, kedy. Ja som nepovedal, že tú firmu nemôžem spomenúť, ako nemôžem sa e, vyjadrovať k nej, nemôžem to komentovať z justičných dôvodov. Pokiaľ e, tieto informácie ktoré budete, tak EIB tieto informácie majú poskytnúť, eh, nie my, pretože komisia z due diligence nejako nesúvisí. Eh, ani eh, s rozhodnutiami, pokiaľ ide o tento konkrétny príklad. Čiže EIB, oni poskytujú detálne informácie. ECB a ich komentáre, ale môžete povedať aspoň, ako sa tie straty pokryjú, kto zaplatí tie straty to je vaša náplň práce predsa. Nesom som si 100% istý, či to spada pod FC. Závisí od toho, či to je pod AB, alebo FC, kto to financoval, alebo či tie peniaze boli prevedené. Ale nechcel by som zachádzať ďalej, lebo spada to pod, alebo je to téma, ktorú má vyjasniť EIB a firma a nie ja chcem byť som to veľmi opatrný. Ale všetky tie informácie dostanete vtedy, keď to bude e, potrebné a vhodné. V každom prípade tak to určite e, bude. A pokiaľ je o FC, tak e, oni neplnia tú investičnú, alebo neplňajú tú investičnú medzeru. Pokiaľ ide o dlhodobý investičný rámec, tak ešte niekoľko miliard eur nám k tomu e, chýba, aj chýba čiastočne e, prispieva, aby za tie 3 roky tých 300 miliard bolo naplnených, ale to je ešte iba tretina tej e, investičnej medzery, o ktorej sme hovorili. Na trhu je likvidita a teraz my poskytujeme aj rizikové financovanie a ten zvyšok by sa mal riešiť tak, aby sa investičné prostredie vylepšovalo. je tam iba o tie peniaze, ide aj o vylepšovanie štruktúrneho prostredia v členských štátoch a takisto to prehlbovanie vnútorného trhu. To má väčší dopad na vytváranie nových pracovných e, miest ako iné veci. A tie konkrétne čísla, 23 konkrétnych návrhov, ktoré majú 5 miliard od EFSI a to teda spustiť ďalších 23 miliard, pokiaľ ide o investície. A okrem toho ešte máme 60 dohôd medzi EIF a tými e, sprostokovateľskými bankami 1,5 miliardy a z toho vyplne ďalších, vyplne ďalších 19 až 20 miliard, pokiaľ ide o investície do malých stredných podnikov. Ďakujem. Merci, Alors, je... Ďakujem, pán podpredseda. Myslím, že všetci tieňoví spravodajcovia, ktorí boli prítomní sa mohli vyjadriť, takže teraz dostanú slovo tí z vás, ktorí sa chceli obratiť na pána podpredsedu s nejakou otázkou. Budete mať minútu na položenie otázky. A vy, pán podpredseda, ak súhlasíte, potom odpoviete tak eh, globálne na konci na všetky otázky. Takže pán predseda opakuje, že teraz slovo dostanú tí poslanci, poslankyne, ktorí sa chcú obrátiť e, s otázkou na podpredsedu. Pán Maňka ako prvý. Ďakujem, pán predseda. E, pán podpredseda, mňa zaujal váš príklad e, z Francúzska o platforme na 40 tisíc budov. Ja som pred tromi rokmi ako predseda samozprávneho kraja Takisto si požičal normálnym spôsobom z Európskej banky pre obnovu a rozvoj finančné prostriedky a zateplil som množstvo budov, ktoré ušetrili 50 až 60 energií. A nepotreboval som na to fond FC. A chcem sa opýtať, e, ak si akákoľvek komerčná banka si dokáže zabezpečiť ručenie samotnou budovou a neniesie za to žiadne rizika, že či bol potrebný fond EFSI na to, aby sme zateplovali budovy, lebo myslím si, že to sa dá urobiť aj bez fondu EFSI. Ďakujem. La parole est maintenant à monsieur Morel. Teraz pán Morel. Oui. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Vrátim sa k téme, na ktorej nám obzvlášť záleží. Hovorili ste o finančnej účasti Číny podľa nás to zo sebou nesie nielen príležitosti, ale aj rizika. Teraz sa v Európskom parlamente má hovoriť o e, trhovom hospodárstve Číny. Neviem, či to komisia nejak e, prepája, teda účasť na FC a získanie tohto štatútu Čínou. Je to trošku problematické. V optimistickom scenári ste hovorili, že 8 až 10 miliard by sme mohli získať od Číny a ak aký dopad by to potom malo na správu FC. Ďakujem teraz pán Donano. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán podpredseda, je jasné, že keď chceme v teréne predať nejaký investičný plán pre Európu, teda Junckerov plán, tak je to trošku komplikované, pretože keď sa stretávate s, ektármi, s aktérmi, tak e, nie všetci sú e, dosť e, nemajú veľmi jasno v organizácii. Samotné banky mi nevedeli povedať, ako presne ten systém záruk funguje. Takže to treba zmeniť. E, čo je to záruka, kedy, koľko, na akej úrovni, to sú predsa len zásadné otázky. Sú veľmi dôležité. Teda podmienky. A potom e, možné nosné štruktúry. Vy hovoríte o platformách, e, kde by sa zhromažďovali žiadosti, ale potom otázka e, právnej povahy takýchto platform. E, môže nejaký verejný podnik byť sprostredkovateľom takéhoto projektu? Ja nepoznám odpoveď. Bol by som rád, keby mi niekto povedal, ako to funguje. Ďakujem, pán Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pán podpredseda za tento plodný dialog. Ja by som chcel dva nasledovné body spomenúť. Najskôr Národné podporné banky. Vy ste potvrdili tú dôležitú úlohu, ktorú e, zohrávajú tieto národné banky v rámci implementácie EFSI a hlavne pokiaľ ide o uverovanie malých a stredných podnikov. Avšak sú niektoré členské štáty v rámci únie, kde tieto národné podporné banky neexistujú a kde legislatívny rámec eh, pre investičné a rozvojové banky nie je dobre zadefinovaný. Moja otázka preto znie, dostali ste od týchto štátov nejaký typ žiadosti o pomoc, napríklad technická expertíza, pokiaľ ide, alebo know-how, pokiaľ ide o vytvorenie dobre fungujúcich národných podporných bank. A vzhľadom k tomu, že to sú krajiny, kde nie sú dobre rozvinuté finančné trhy, ktoré nemajú takéto banky, aké sú podľa vás tie hlavné rizika toho, že krajiny takéto nebudú mať eh, dobre fungujúce podporné banky a ako e, vyhodnocuje potom ich možnosti využiť fondy z EFSI. Druhá vec, niektoré členské štáty prostredníctvom tých národných bank e, ohlasili už príspevky do EFSI. Máte nejaký odhad v tejto chvíli, ako to ovplyvňuje celkový investičný cieľ v princípe viete povedať tým, ktorí sú tam tým záujemcom, že e, FC bude e, viac, viac financovať viac ako 350 miliard vďaka príspevkom členských štátov prostredníctvom tých národných podporných bank. Ďakujem. Pán Joti teraz má slovo. Grazie, Ďakujem pekne, pán predseda, pán popredseda Katajnen. Dnes ráno, alebo včera sa mi zdá, e, vy ste dali tlačové vyhlásenie Ja som hovoril, ešte raz opakujem, pán Katanin, že dnes ráno e, tlačové vyhlásenie spolu s e, komisárkou Kretu, kde ste hovorili, že budete formulovať e, nejaké orientácie alebo usmerenia, pokiaľ ide o doplnkovosť fondov rozvoja EFSI, rozvoja fondov. Moja otázka teda je, čo to znamená do najbližšej budúcnosti, či dokážete nejakým spôsobom odhadnúť nejaký vyhľadovo nejaký čas a či nám môžete dať nejaké náznaky, pokiaľ ide o obsah takýchto usmernení E, mne sa zdá, že Španielsko a Malta spoločne e, vstúpili do tej platformy a tých projektov a takto využívali už tie fondy, takže toľko k mojej otázke. Ďakujem. Merci, monsieur Rubik. Ďakujem, pán Rubik. Ja, Áno, ďakujem pekne. Moja otázka sa týka projektu KOSM, e, kde síce 400 projektov bolo naplánovaných, ale len 13 bolo realizovaných k tomuto bodu to je tzv. late tender policy, politika neskorých tendrov, ktorá tu vstupuje do hry. Myslíte si, že v prípade EFSI bude možné, aby sme napríklad spolu s bankami v Európe spolupracovali, aby nám potom uviedli projekty, kde došlo k odmietnutiu nejakých podnikov, lebo nemali vlastný kapitál, respektíve banka nebola dostatočne zabezpečená vlastným kapitálom, alebo kde boli projekty k dispozícii, ktoré nema, ma, nemajú žiadnu návratnosť investícií, nemajú obchodný podnikateľský plán, nebolo by dobré, aby sme potom vstúpili do priestoru tých bank a povedali im, dajte nám vaše projekty, takí súkromní aktéry, malé stredné podniky, kde došlo k ich odmietnutiu, pretože nebol k dispozícii vlastný kapitál, e, respektíve nebol k dispozícii ani dostatočný rizikový kapitál. Merci, la parole est maintenant à madame Teraz pani Monika Verda. E, ďakujem pekne, pán predseda. Pán podpredseda, najskôr sa chcem poďakovať za veľmi podrobné spomenutie opatrení energetickej efektívnosti a takisto ochrany klímy e, v rámci vášho úvodného vystúpenia si ale myslím, že po tom silnom signále z klimatickej konferencie v Paríži e, ten, ten účinok EFSI nedokážeme ešte plne oceniť a nedokážeme odhadnúť ten plný potenciál, pokiaľ ide o klimatické ciele. Moja otázka sa týka témy, e, ktorej sa už dotkli niektoré kolegyne kolegovia a síce tu je pridanej hodnoty, európskej pridanej hodnoty a tej adicionality ktorá, by mala, ktorá bola veľmi dôležitá pre parlament ako aj pre radu ak eh, v čase, kedy bol vytváraný tento EFSI. Eh, je nám známy prípad eh, tento týždeň, kedy v rámci financií EFSI no, nemocnica v Birminghame v Spojenom kráľovstve mala dostať financie, v rámci ktorej súkromný investor už realizuje podobné investície celé roky a je predmetom veľmi silnej verejnej kritiky z dôvodu veľmi zlých pracovných podmienok, zlých pracovných miest a zlých služieb. A teraz sa chváli tým, že bude 16 miliónov investovať a že z toho ale dostane 430 miliónov eur nakoniec. Ako chcete teda zabezpečiť, že európsky, európska pridaná hodnota bude slúžiť nakoniec občanov a nebude len na prospech tých súkromných investorov, ktorí potom budú mať kvázi lepšie zabezpečenie rizika, ale samotní občania samozrejme nedostanú nakoniec veľmi veľa z týchto investícií. Ďakujem pekne. Slovo pani, má pani Kapele. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár Katajnen, dnes ste nám povedali, že 32 projektov v 13 krajinách eh, z objemu záruk 4 eh, miliardy eur, 5 miliard eur už sú chystané v rámci EFSI. Zároveň ste nám povedali, že tá štruktúra správy riadenia, respektíve aj ten investičný výbor, bude zriadený až na začiatku budúceho roka. Teraz sa pýtam, ako môžete viazať už štvrtinu tých prostriedkov bez toho, aby existovali tie patričné grémia, ktoré môžu rozhodnúť o výbere tých projektov. Ja e, vychádzam z toho, že E, bolo to aj na členských štátoch, ten výber tých projektov, ale každopádne nie, sa mi nezdá vhodné viazať financovanie na nové projekty, keď ešte neexistuje tá organizačná štruktúra. To je prvá vec. A potom ste hovorili 500 miliard e, záruk, záruka a je tam nejaká páka 5,6, 4,6, na 4,6 každopádne z tých sum, ktorá vyplýva. Ale mne sa zdá, že to nebude 1 ku 4,6, ale 1 ku 15 tá páka, ako to ja počítam to znamená, že ten pakový efekt do tých ďalších projektov bude väčší. Môžete sa k tomu vyjadriť. Thank you, chair. Um, ďakujem pekne. E, pán predseda, ďakujem e, pán podpredseda za vašu prítomnosť a za to, že ste nám dali oveľa viac informácií, ako som pôvodne očakávala, e, pokiaľ ide o rozvoj tých projektov, ktoré existujú. Bola som prekvapená, keď som e, počula, že niektorí z kolegov e, ukazujú prstom na komisiu, pokiaľ ide o odkomunikovanie tejto iniciatívy, pretože nejde tu, nie je to len komisia, ktorá má zabezpečovať komunikáciu v tomto ohľade. Je to na každom z nás. Otázka, či je to vec, ktorú veríme, či je to niečo, o čom sa domnievame, že môže posilniť investície do ekonomiky a hospodárstva v Európe väčšina Európanov ešte ani nepočula o tých projektoch a iniciatívach, ako je COSME a mnohé iné. Myslím si, že oveľa viac z nich e, vie o EFSI, ale je to aj na nás, ako to odkomunikujeme. Nemôžeme len e, vyniť a hrať takúto hru. Je aj na nás, aby sme šírili takéto posolstvo na čo najväčší počet ľudí a aktérov, aby sme aj čo najviac ľudí do toho dostali e, to bol viac taká pripomienka, ale to je, aby sme dali na pravú mieru tú, tú vinu aby sme aj my prebrali čas odpovednosti. Ja viem, pán komisár, že vy nie ste až tak zaangažovaní do každého konkrétneho projektu, ale napriek tomu chcel som, chcel som sa spýtať, či aj na poli vzdelávania boli schválené nejaké projekty, pretože ja si myslím, že zabezpečenie tých patričných zručností, správnych zručností je podstatné z pohľadu rozvoja hospodárstva a ekonomiky do budúcnosti, pretože aj keď e, zabezpečíme podklad na silné investovanie, do podnikateľskej sféry a do malých a stredných podnikov, ktoré budú rásť a rozširovať svoje podnikanie v konečnom dôsledku z dlhodobého hľadiska, ak im budú chýbať tie patričné zručnosti, tak nebudeme schopní nastaviť eh, to hospodárstvo správne. Ak súhlasíte, mám dve stručné otázky. Hovorilo sa o niektorých projektoch a ja mám z toho pocit, že PPP má nahradiť verejné investície Takže nehrozí, že e, sa podkope e, verejné financovanie, či to nebude mať dopad aj na verejný dlh. A potom druhá otázka, či by sa to nemohlo zrýchliť teraz, keď už sú všetky nástroje, e, keďže chýbajú investície v Európe, či by sa dalo ísť rýchlejšie ďalej. Takže pán podpredseda, nech sa páči, máte teraz priestor na odpoveď. Ďakujem či potrebujeme FC na zateplovanie budov. Ak nie je potreba, tak FC netreba použiť. Ale tri francúzske regióny povedali, že to bez FC v súčasnosti nezvládnu, takže ja verím eh, due diligence, due diligence EIB, keď bude eh, o týchto projektoch eh, rozhodovať. Čína jasne nepovedala, koľko E, chce investovať do európskej infraštruktúry, ale jedna vec je tak či tak jasná a síce, že nebudú investovať do EFSI ako takého. Takže nie je potrebné nič meniť na e, štruktúre správy. Ak by chceli, môžu investovať do EFSI, ale neočakávame to. Snažíme sa nájsť nejaké iné spôsoby, existujúce nástroje, prostredníctvom ktorých by mohli do Európy investovať. Je istý záujem v niektorých častiach Európy o špecifické mm, platformy pre prepravnú infraštruktúru, takže by sa vyhodnocovali projekty vo viacerých krajinách a to by mohlo zaujímať čínskych investorov teda nekupovali by energetickú sieť v nejakej krajine, ale e, využili by takúto investičnú platformu a tá by slúžila viacerým krajinám. To je e, aspoň myšlienka, ktorú navrhujeme. Potom výška záruky, právna povaha platformy e, nie je jedna jediná odpoveď, závisí to od dopytu a Ehm, jedna vec je veľmi zaujímavá, keď nie je veľmi zaujímavá z hľadiska verejnej diskusie. Ehm, poradenský hub EIIH je skrátka. Môžete si to vygoogliť. To má slúžiť ehm, a už to funguje sú pracovníci EIB, ktoré, ktorí e, odpovedajú e, po telefóne a môžu pomôcť. A vznikajú aj nové e, fyzické kancelárie EIB po e, celej Európe. Môže to pomôcť investorom v teréne. Národné podporné banky. Pomáhame viacerým členským krajinám takéto banky zriadovať. Napríklad v Portugalsku alebo v Grécku e, sú plány na vytvorenie takejto národnej podpornej banky, ale aj v iných krajinách je to veľmi dobrý spôsob, ako e, pomáhať e, financovať malé a stredné pedníky, ale taktiež prostriedkovať e, prostriedky z EIB alebo EFSI ale tieto národné podporné banky nie sú jediné, ktoré môžu poskytnúť prostriedky malým a stredným podnikom. Aj komerčné banky môžu byť takýmto sposredkovateľom. príspevky národných podporných bank. Ak si to zoberiete spolu, je to zhruba 43,5 miliardy e, viac ako v súčasnosti EIB financuje, ale na zmobilizovanie týchto prostriedkov potrebujeme aj platformy, pretože je to dobrý spôsob, ako e, usmerniť e, investície. Štruktúrálne fondy a EFSI, teda EFSI usmernenia, to je vždy na začiatku roka, ale netreba čakať na toto usmernenie, pretože, zopakujem, môžete sa priamo obratiť na EIF alebo generálne riaditeľstvo e, pre regióny. Ak je dobrý projekt, môžeme pomôcť už teraz. Máme e, súbor kritérií, ktoré sú jasné pre všetkých, ale ak máte nejaký nápad, tak sa e, obráte na poradné služby EIF. A potom ako môžu e, verejní poskytovateľia služieb získať také dobré služby ako súkromní. EIB a FC e, slúžia svojim klientom, tým, ktorí ich o niečo žiadajú. Ako viete, my chceme zmobilizovať čo najviac súkromného kapitálu, ako bude možné, pretože členské krajiny nemajú manevrovací priestor, čo sa týka zvýšenia ich výdavkov, preto sa zameriavame na súkromných investorov, ale taktiež je dôležité zdieľania e, rizika, teda potom sú to tie verejno-súkromné partnerstva. Na zlepšenie aj verejných služieb pákový efekt je priskoro ho vyhodnocovať. Je to totiž to len začiatok, ale ak by ste ku konkrétnom projektu pridali aj súkromné financie, tak by určite pákový efekt bol významný a to sme už vypočítali. Vzdelávanie, tu sú tri príležitosti, tri šance. si môžete použiť na E, priestory napríklad na základe PPP. Po druhé, financovanie inovatívnych projektov alebo takých pre výskum a vzdelávanie, e, napríklad e, elektronické vzdelávanie a tak ďalej. Príkladov, dobrých príkladov už je teraz veľa. A to by predstavovalo pridanú hodnotu pri vzdelávaní. Keď podniky investujú do výskumu a vývoja, tak to vždy e, trochu trvá na to možno, že trh nie je ochotný poskytnúť prostriedky. A tretí bod. E, v súčasnosti na tom pracujeme a mohlo, mohol by sa využiť FC, ide o nástroj ktorý by slúžil na školenia zamestnancov podnikov, zvýšiť zručnosti už tých, ktorí pre podniky e, pracujú. Mňa by neprekvapilo, keby nám súkromný sektor povedal, že e, potrebujú takéto financie na vyškolenie už e, súčasných zamestnancov. Ja myslím, že je to veľmi dobré, pretože to zvýši produktivitu a posilňuje aj ich konkurencieschopnosť. Takže vám, e, vážení predstavia, sa vám chcem poďakovať za toto zasadnutie. E, ja som naďalej k dispozícii, môžeme sa stretnúť aj s predsedami FC a EIB a aj na politické skupiny sa obraciam. Ak by ste chceli vedieť viac, tak som ochotný prísť na vaše zasadnutia. A ešte vám zaželám príjemné e, koncoročné sviatky. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Môžeme e, naozaj e, povedať, že toto vypočutie bolo úspechom. To e, pozvanie bolo dosť na poslednú chvíľu a to vysvetľuje neprítomnosť zástupcov EIB. Na budúce tu určite budú a vysvetlia nám, prečo e, e, podstúpiť nejaké riziko môže skončiť e, bankrotom pred tým, ako sa to vôbec začne? Možno, že na to by sme museli pochopiť, čo sa presne stalo. Každopádne by sa to skoro malo dohodnúť o výmane informácií a Taktiež sa stanoví presný harmonogram zasadnutí, vďakým ktorým budeme môcť sledovať, ako sa vyvíja FC a tento typ investícií v Európe. A ja vám chcem zaželať príjemné koncoročné e, sviatky. Ak sa vám páčil rok 2015, tak sa vám určite bude páčiť aj